Chcela by som začať vysvetlenie hlasovania a najprv budeme hovoriť o správe pani Françoise Grostet. Pán Röder, nech sa páči. Röder. Pán Röder. Yeah, sorry. Sorry, chair, I'm here. Prepačte, pani predsednička, som tu. My sme tu dosiahli historický kompromis a je to skutočne historický krok, ktorý som tu zažil e, v mojom období v parlamentu. Je to historický kompromis, ktorý e, bol odsúhlasený pri negociácii dvoch častiach. Dve časti, ktoré tu boli dlho oddelené. Išlo tu o radu a parlament. A teraz vďaka tejto ťažkej práce spravodajkyne sa podarilo dosiahnuť kompromis v prospech pacientov. Čiže takéto nezodpovedne dlhé čakanie a mrhanie času sa týmto vlastne vyriešilo a členské štáty konečne budú mať e, medicínsku kontrolu nad týmito postupmi. Čiže to je skutočne výborný výsledok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v prospech pacientov a členských štátov a skutočne si môžeme iba gratulovať, že sa nám to podarilo. A európsky občania, tým treba takisto gratulovať k tomu, že to bolo odsúhlasené. Thank you very much, Mr. Rodek. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Môžeme tu mať ticho miestnosti. Ak odchádzate z miestnosti, prosím vás, tak odchádzajte potichu. Ďalší v zozname prihlásených je pán Mastela. Pán Mastela. Ďakujem pekne, pani predsednička. Doteraz sme mali e, dosť veľa nejasností, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti, predovšetkým pokiaľ ide o medzištátne, medzištátnu zdravotnú starostlivosť. Teraz máme túto možnosť, že všetci pacienti skutočne na celom zvrchovanom území Európskej únie majú určité práva a môžu ísť ich aj uplatňovať. Nejde tu o to, aby sme teraz tieto cezhraničnú zdravotnú starostlivosť nejako špeciálne podporovali. Je to predovšetkým o tie konkrétne prípady, kde si to vyžaduje situácia. Potrebujeme viac informácií a potrebujeme viac objasňujúcich informácií, pokiaľ ide o obsah pravidiel takéhoto, takéto zdravotnej starostlivosti v inej krajine ako domovskej. Súčasná situácia nie je uh, uspokojivá. Tou to, to, smericou sme vytvorili dobrú príležitosť pre všetkých pacientov v Európe a ide tu o príležitosť, o možnosti. Ide tu takisto aj o to, aby pacienti skutočne boli informovaní ohľadne svojich práv. Ďakujem. Pán Pereira Rodríguez, nech sa páči. Pán Pereira Rodríguez. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Španielská delegácia v socialistickej sekcii hlasovala za e, rovnako ako aj zvyšok skupiny, ale nemohol by som odísť bez toho, aby som spomenul svoje obavy, pretože v tejto smernici je zachrnutá aj otázka transplantácie orgánov. A treba povedať, že e, to, to je výsledkom e, ústupkov zo strany rady, aby tam toto bolo zahrnuté do smernice. Očakávam, že to e, zvýši e, priestor pre to, aby sme vytvorili ďalšiu legislatívu, ktorá bude podrobnejším spôsobom upravovať otázku transplantácie orgánov, aby sme vyriešili znepokojivú súčasnú situáciu a zároveň musíme byť veľmi pozorní, aby sme nepopreli alebo teda neznišili tú prácu, ktorú veľmi úspešne vyrobili napríklad niektoré národné organizácie, ako Národná organizácia pre transplantáciu v Španielsku a musíme si uvedomiť, že si to možno vyžaduje veľmi e, citlivú a veľmi dobre pripravenú smernicu o transplantáciách. Takže buďme pozorní a, a sledujme, ako bude táto smernica uplatňovaná v praxi. Ďakujem pekne, pán Mester Schmidt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide tu o otázku, ktorá nezávisí od volených, ale predovšetkým e, ide tu o Európsky súd, kde bol vytlač, urobený určitý tlak na to, aby tie konkrétne inštitúcie, ktoré sú, ktorých sa dotýka, aby e, sa urobila zmena. Mali by sa možnosti zlepšiť, predovšetkým pokiaľ ide o občanov, čiže títo by mali mať príležitosť na správnu cezhraničnú starostlivosť. Ale problémy, ktorá táto smernica prináša, ako keby zatieňovali e, výhody celej tejto smernici. Čiže je tu určitý tlak, ktorý by mohol vzniknúť, že tu budú dlhé zoznamy čakačiek, e, ktoré budú skutočne veľmi dlhé a bude to v neprospech pacientov. Čiže to by sa možno dalo urobiť, ale predovšetkým napríklad pokiaľ ide o e, lekárov, napríklad z Dánska, tam e, krajina, skadiaľ ja pochádzam, ak budú lekári cestovať z krajiny do krajiny, tak budú vlastne pacienti musieť čakať na takúto zdravotnú starostlivosť. A to aj napriek tomu, že platia za zdravotnú starostlivosť, za kvalitnú zdravotnú starostlivosť, čiže takéto potenciálne negatívne elementy tejto smernice môžu zatieniť výhody, ktoré od nej očakávame. Pán Higgins? Pán Higgins? Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Messerschmidt má pravdu. E ja vítam rozhodnutie súdu. Ja chcel by som e, gratulovať pani Grostetovej za vyprodukovanie skutočne dobrej smernice, pretože to bude v prospech pacientov, budú, tu, budú mať k dispozícii transparentné informácie, pokiaľ ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Chcel by som povedať, že e, pacienti, ktorí majú zvláštne choroby, e, zriedkavé choroby, tak budú mať možnosť dostávať takúto starostlivosť cezhraničnú v členských štátoch Európskej únie bude to vo vzťahu k tomu, čo vlastne potrebujú. Myslím si, že je to skutočne pozitívny krok a zároveň to umožňuje aj spoluprácu medzi členskými, štát, členskými štátmi. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť situáciu, kde sa vyhneme nejakému zdravotnému turizmu. Čiže myslím si, že to je správny krok k posilneniu spolupráce medzi členskými štátmi a dosiahneme aj určitú kooperáciu medzi členskými štátmi a to je v prospech pacientov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Le euh, Želala som si tiež hlasovať za správu mojej kolegyne Françoise Grostet k smernici o prístupe k cezhraničným zdravotným službám a som rada, že sa dosiahol pokrok v tomto texte k mobilite pacientov po mnohých rokov neistoty, pra, predovšetkým právnej neistoty Európsky parlament urobil veľa práce a tento text umožňuje zjednodušiť, objasniť a zakodifikovať podmienky, za ktorých Európania majú prístup k zdravotníckým službám v iných krajinách, než je krajina ich pôvodu či rezidencie hlavne pokiaľ ide o platenie tých nákladov a tak ďalej, hlavne v prípade zvláštnych eh, chorôb, eh, aby mali prístup k adekvátnym, adaptovaným liečebným metodám. Tiež by som si želala E, že táto smernica je konkrétnou realizáciou myšlienky Európy občanov. A je to skutočne rozhodujúci a dôležitý krok pre mobilitu občanov v rámci EÚ. Ďakujem pekne. Teraz pán Bíler. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som hlasovala za správu pani Grostet E, pretože vďaka nej môžeme konečne implementovať výsledky dlhých rokovaní. Myslím, že tento kompromis je dobrý, je založený na právach pacientov a tiež zabezpečuje e, dobré fungovanie a záujem systémov národného zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti. Napríklad pre Polsko tento systém znamená, že pacienti získajú prístup k moderným E, spôsobom liečby. E, u nás sú veľmi dlhé čakacie zoznamy, niektorí pacienti vôbec nemajú prístup, e, dosť rýchly prístup k novým formám liečby. V mnohých prípadoch čas je dôležitým faktorom. To, že pacienti budú mať možnosť vybrať si, kde prebehne ich operácia, či si počkajú vo svojej vlastnej krajine alebo inde, je obrovský krok vpred. Dúfam, že sa podarí refundovať náklady za túto liečbu v celej EÚ. Princíp liečby v zahraničí e, tiež súvisí s vnútorným trhom pre medicínske služby. Myslím, že e, je potrebné zabezpečiť konkurenciu medzi zdravotníckými zariadeniami a tým sa zvýši úroveň zdravotníckých služieb. Ďakujeme pekne. Máme ešte veľa vysvetlení hlasovania, teda prosím, dodržovajte rečnícky čas pani McGuinness. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som rada podotkla, že chcem oceniť túto smernicu o zdravotnej starostlivosti, ale som aj opatrná, pretože bude potrebné dbať na podrobnosti. Je však dôležité, aby si občania uvedomili, že táto smernica eh, nenadobne účinnosť až o 13 mesiacov ale zatiaľ občania môžu využívať možnosť zdravotnej starostlivosti v, iné, v inej krajine a môžu si to potom dať preplatiť. E, teda nemajme pochybnosti, že už aj dnes môžu občania využiť možnosti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. To je veľmi dôležité pripomenúť. Pre tých, ktorých sú podrobnosti k tejto smernici, e, ja som vypracovala zoznam otázok a odpovedí, je na mojej internetovej stránke a tí občania, ktorí možno sledujú na internete teraz, E, toto vysielanie, môžu si pozrieť moju stránku, ak tam nie sú správne otázky, aby ma na to upozornili, pretože musíme šíriť osvetu o e, tomto pozitívnom kroku na ceste k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Ďakujem pekne, pán Kalanovský. Bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem, pani predsedajúca. Občania Európy sú čoraz mobilnejší, pracujeme, cestujeme, máme zdravotnú, starostlivosť aj mimo našich vlastných domovských krajín a preto by ľudia mali mať právo na zdravotnú starostlivosť e, aj v iných členských štátoch v prípade potreby. Isté, že je potrebné zaviesť vhodné nástroje, aby sme zabránili cestovnému ruchu naberenému práve na tieto účely, ale zároveň musíme umožniť tým pacientom, ktorí naozaj potrebujú zdravotnú starostlivosť v inej krajine, aby mali možnosť ju využiť. Mám teraz na mysli práve také zdravotné stavy, také ochorenia, e, ktoré e, sa neliečia úplne všade. Nesmieme zasahovať e, do politiky zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. To je v ich právomoci. Táto smernica toto všetko splňa, preto som hlasovala za arvoisa puhemies Ďakujem pekne pani Jatemeky. Vážna pani predsedajúca, bolo na čase vytvoriť spoločné európske pravidlá pre e, bezpečnosť občanov a pacientov. Myslím, že je dobré, že e, sa z toho vypracovala mimoriadná smernica. Nie je to obsiahnuté v smernici o službách, pretože aj tu sme si všimli v príprave tohto dokumentu, ako mnoho faktorov sme ešte nedoriešili ve smernici o službách. E, tieto práva pacientov získať cezhraničnú zdravotnú starostlivosť nútia členské štáty, aby zabezpečili, že v ich štátoch nie sú dlhé čakacie listiny. E, je potrebné zabezpečiť e, systém pravidiel, pretože bez toho by členské štáty mohli si všimnúť, že vznikajú zbytočné náklady a celý systém by v budúcnosti nefungo- nefungoval. Mohlo by to viesť k tomu, e, že by sa problémy neriešili príliš efektívne. Netýka sa to však väčšiny občanov, e, väčšina občanov uprednostňuje liečiť sa e, vo svojej vlastnej členskej krajine, vo svojom vlastnom materinskom jazyku, ale je dôležité, že majú takúto možnosť a ak ju potrebujú, tak ju môžu využiť v prípade dlhých čakacích listín v ich vlastnej krajine. Ďakujem pekne. Teraz pani Harkin. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj mňa teší dohoda, ktorú sme dnes dosiahli. Myslím, že tým sa nám podarí zabezpečiť prístup občanov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti eh, v prípade potreby. Ako už eh, podotkli moji predrečníci, eh, aj občan z Veľkej Británie poukázali na nedostatky tohto systému a súdny dvor im dal za pravdu. Myslím, že to, čo sme dnes urobili spoločne s radou, je, aby sme podotkli, že je potrebné chrániť práva občanov a pacientov a musíme to zohľadniť aj v príprave legislatívy a to je práve to jadro činnosti Európskeho parlamentu. Myslím, že vzájomné uznávanie e, lekárskych predpisov v členských štátoch je dôležité. To sa netýka iba zdravotnej starostlivosti, týka sa to aj sledovania ďalšieho zdravotného stavu, ale máme ešte pred sebou dosť času, aby sme dotiahli tieto e, drobnosti. Ešte by som si dovolila podotknúť, že vo časoch finančnej krízy sa občania pýtajú, či Európa funguje, či prináša nejaké plusy pre svojich občanov. Myslím, že aj dnes môžeme poukázať na to, že celkom iste áno, Európa funguje a je výhodou pre občanov. Ďakujem pekne, pán Baten. Pani predsedajúca, hlasovala som proti tomuto opatreniu o právach pacientov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pretože by to bolo iba ďalšie veľké ďalká vyššia záťaž pre britských daňových poplatníkov. Náš systém zdravotnej starostlivosti je už medzinárodným systémom a um, mnoho e, neob- ľudí, ktorí nie sú občanmi Veľkej Británie, zneužíva tento systém a to nás stojí milióny libier každoročne. Je to obrovská záťaž, najmä pre mojich voličov v Londýne to spôsobí, tento nový systém spôsobí, že e, náš systém zdravotnej starostlivosti Veľkej Británii bude musieť poskytovať starostlivosť aj neobčanom Veľkej Británie a to bude obrovská záťaž pre daňových poplatníkov. Okrem toho budú požiadavky o preplácanie e, iných úkonov v zahraničí a to nebude finančne únosné. Žiadny občan inej krajiny by nemal mať vstup možnosť vstúpiť do Veľkej Británie za účelom zdravotnej starostlivosti bez eh, príslušnej zdravotnej poistky. Takéto podmienky eh, sa musia zaviesť. Eh, Isté, že nepodarí sa to, kým je Veľká Británia členom Európskej únie a práve preto by sme mali vystúpiť z EÚ. Ďakujem pekne, pán Takula. Vážená pani predsedajúca, Považujem za veľmi prínosný tento kompromis, ktorý sa napokon podarilo dosiahnuť medzi parlamentom a radou. A môžem povedať, že e, táto smernica, ktorá sa týka cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, e, umožní e, v mnohých členských štátoch skrátiť tie dlhé čakacie listiny, ktoré sú v mnohých členských štátoch. A je potrebné zabezpečiť v tomto smere, aby sme zabezpečili práva pacientov, aby sa mohli naplniť. Okrem toho je potrebné si pripomenúť, že je e, nevyhnuté dbať aj na bezpečnosť pacientov. V prípade tohoto zahraničnej zdravotnej starostlivosti je potrebné dbať o to, aby e, tá úroveň zdravotnej starostlivosti bola e, dostatočná. Ehm, hlasovala som za túto správu pani Grostet a Domnievam sa, že v budúcnosti e, to bude prospešná pre celkovú európsku zdravotnú starostlivosť a aj vďaka nej mnohí ľudia sa budú môcť skôr vyliečiť zo svojich chorôb. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že je dôležité, že národné daňové systémy e, nemajú byť namierené proti spoločnému e, systému a práve v v prípade služieb je to mimoriadne dôležité. Ide tu o rovnaký prístup ku všetkým. Máme teraz negatívny prípad z Maďarska, kde e, sú cenové limity a to vedie k narúšaniu cenovej úrovne celej Európskej únie. Práve odvetvie obchodu, poisťovníctva, ale aj energetiky je najviac postihnuté takýmito opatreniami. Myslím, že aj služby zdravotnej starostlivosti eh, by sa mali vyhnúť eh, takémuto narušeniu. Rád by som požiadal predsedu vlády Orbána, aby preveril tieto opatrenia, pretože sú eh, v hrubom rozpore s princípmi voľného trhu. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Uh, veľmi sa teším, pani predsedajúca, že ste to práve vy, ktorá predsedá tejto schôdzi. Jedným z dôvodov, uh, prečo sme tu v Európskom parlamente, je, že fungujem, že veríme vo fungovanie jednotného trhu. Moji voliči ma oslovujú a hovoria mi, že chcú zlepšenie služeb vo svojej volebnej oblasti a chcú preto vycestovať do zahraničia, aby sa tam podrobili liečbe. Preto som ja a aj mnohí ďalší e, ocenili toto dnešné hlasovanie o právach pacientov v zahraničnej zdravotnej starostlivosti. Dúfajme, že dosiahneme to, aby tie právne systémy, kde pacienti nemajú dostatočné služby, aby mohli využiť túto novú možnosť v rámci novej smernice a využiť starostlivosť v inej e, členskej krajine a tým vyvíjať tlak na svoj vlastný zdravotnícky systém, aby sa zlepšil. Domnievam sa však, že musíme zabezpečiť, aby sme uľahčili tento postup, na základe ktorého členské štáty môžu spätne požadovať preplácanie takýchto nákladov od e, takýchto pacientov. Ak však doriešime tieto maličkosti, myslím, že budeme môcť byť hrdí na toto nové opatrenie. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe o, o nových opatreniach v lesníctve. Pán Higgins. Uktoron. som samozrejme za tento návrh, pokiaľ je o EÚ, e Kamerun a Republiku Kongo v nadväznosti na e, lesné e, hospodárstvo. Je samozrejme veľmi dôležité, aby boli tieto tropické lesy zachované, aby sme tak zachovali rovnováhu v našom ekosystéme. Takisto je veľmi dôležité, aby sme domorodé obyvateľstvo chránili, ktoré tam žije v, spolu s týmto lesom. Samozrejme, že oni e, sa snažia bojovať za svoje životné prostredie proti veľkým e, firmám a zničenie e, týchto lesov slúži len ziskom týchto veľkých firiem. A práve preto by sa mali lesy stať verejným vlastníctvom a demokratickým spôsobom by ich mali kontrolovať pracovníci a domorodé obyvateľstvo, ktoré žije v tomto lese práce. Správa pána Martina, najprv pán Messerschmidt. Vážená pani predsedajúca, jediná cesta k blahobytu, ktorú dnes vidíme, je vlastne prostredníctvom týchto trhov v EÚ a to sa týka aj rozvojových krajín. To je jediná iniciatíva, ktorá e, by sa mala e, zrealizovať a presadzovať Chceli by sme vidieť, aby sa veľké regióny vlastne e, pridržiavali e, týchto dohovod a takisto požadovali strategické partnerstva, pretože potom vidíme, že je to vždy ďaleko rýchlejšie v podstate e, prísť a dohodnúť isté dohody medzi Južnou a Severnou Amerikou, Áziou a tak ďalej. Ale skutočne pokiaľ ide o tieto ostatné dohody, e, istým spôsobom e, pokulhávame. Máme aj e, dobrovoľnú dohodu s Papou a Novou Gineou, po toľkých e, rokoch vyjednávania sme vlastne neboli schopní uzavrieť nič iné, len túto dohodu. A teraz sa pozrime na Čínu, pretože tá nám skutočne e, berie obrovské množstva pracovných príležitostí. A myslím si, že je to veľkým sklamaním pre mnohých e, občanov EÚ. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca tie najslobodnejšie spoločnosti sú tie najprosperujúcejšie a mali by sme si uvedomiť, akú úlohu to zohráva slobodný e, voľný obchod. A hlavne pokiaľ ide o multilaterálne diskusie, e, táto e, kolo rokovaní Doha VTO vlastne uviazlo a stále viac a viac bilaterálnych dohôd sa snažíme podpisovať. Môžeme samozrejme isté výhody zabezpečiť občanom rozvojových krajín a ak prekonajú isté prechodné e, ťažkosti. A samozrejme, že by sme mali náš záujem presunúť e, na spotrebiteľov. Mnohí spotrebitelia sa ma pýtajú, prečo nemajú patričnú možnosť e, výberu, takú, akú máme my. A práve preto by sme mali voľný obchod poresadzovať, aby mali zákazníci možnosť takéhoto slobodného výberu. Pán Diva? Nepočujeme mikrofón. Ďakujem vám. V Európskej únie eh, v tejto eh, rozvojovej iniciatívy eh, sme v podstate sa stretávali s rôznymi singularitami a teraz som veľmi rád, že Fidži a Papua Nová Gvinea vytvárajú takéto ekonomické partnerské partnerskú dohodu. To znamená, že budú môcť liberálne obchodovať nielen s nami, ale aj vzájomne, regionálne, medzi sebou. Jednou z najdôležitejších vecí, ktorá vyplýva z tejto dohody, je tá, že pravidla pôvodu v nadväznosti na rybolov konečne umožnia ľuďom z Tichomoria pridať e, pridanú hodnotu k e, týmto e, nachytaným rybám. A to, čo sa teraz dosiahlo, je, že vlastne oni môžu spracovávať tie ryby, ktoré chytia, vylovia a pridať k tomu e, pridanú hodnotu a potom exportovať e, tieto e, konzervované ryby do EÚ. Takže toto je cesta dopredu a cesta, ako vlastne bojovať proti chudobe. Teraz prejdeme na medzinárodné adopcie v Európskej únii a prvou rečničkou je pani Macera. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hlasovala som za ústnu otázku v súvislosti s medzištátnymi osvojeniami v EÚ. Medzištátne adopcia a osvojenia je koherentnejší postup na to, aby sme mm, rodine mohli dať príležitosť adoptovať alebo osvojiť e, dieťa, ktoré nepochádza z krajiny jej pôvodu. Kompetentné orgány v oblasti medzinárodnej adopcie je dôležité, aby tieto orgány mm, konali e, v zmysle týchto pravidel, aby sa konalo v prospech e, detí, aby e, sme zabránili obchodu a predaju detí. Tiež treba zjednodušiť postup adopcie a medzinárodného osvojenia, pretože veľmi často je veľmi byrokratický a potom aj tie rodiny jednoducho strácajú možnosť toto dieťa osvojiť. Žiadali sme teda o takéto pravidlá. Ešte doteraz existuje v niektorých krajinách 60 tisíc e, detí, ktoré sú e, siroty napríklad v Haiti alebo e, v Rumunsku a EÚ by mala um, analyzovať situáciu v tejto krajine, aby sme týmto sirotám mohli umožniť, aby mohli žiť uh, v rodinách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani predsedajúca vzhľadom na to, že som sa nemohla zúčastniť pondelkovej diskusie kvôli starostlivosti o moje deti, tak aspoň teraz vyjadrujem plnú podporu a vyjadrila som to aj v hlasovaní. K tomuto uzneseniu som toho názoru, alebo skôr dúfam, že kroky po tomto uznesení povedú k zníženiu byrokracie pri medzinárodnej adopcii detí a zároveň umožnia lepší dohľad nad ich eh, nasledujúcim osudom a pomôžu boji proti obchodu s deťmi. Ďakujem za pozornosť. Pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Domnievam sa, že mnoho poslancov tohto parlamentu možno nevie um, o tom, aká slovná vojna sa spája s touto otázkou adopcií. Um, myslím, že je e, neužitočné, e, že táto vojna prebieha. Ak chceme naozaj e, dávať do stredu pozornosti práva dieťaťa, dieťaťa a to sme Eh, v tomto uznesení aj robili, tak by sme eh, robili to správne, čo je pre, eh, najlepšie pre všetky deti bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa narodia. Myslím, že je dôležité nevypichovať žiaden konkrétny členský štát, ale uznať, že všetky krajiny majú deti, ktoré sú opustené alebo ktoré nemajú takú rodinnú starostlivosť, akú by sme si želali a sú v rukách opatrovníkov mnoho Eh, úsilia sa vynakladá na hľadanie nových domovov eh, pre tieto deti. Ak chceme znižiť mieru byrokracie, tak eh, prosím, neznižujme mieru dohľadu a pozorného sledovania. Musím povedať, že tí, ktorí adoptujú a tí, ktorým sa to podarí, sú o mnoho často starostlivejší ako tí, ktorí iba porodia sami tieto deti. Ďakujem pekne, pani Ranculi. Ďakujem, už mikrofón funguje. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja si myslím na tisícky manželských párov na svete, ktoré e, musia čeliť veľkým ťažkostiam pri adopcii dieťaťa. Adopcia je skutočnou hodnotou, je prejavom skutočnej lásky, e, ktorá otvára dvere novej rodiny, pre dieťa, ktoré bohužiaľ nemá podporu e, svojich najbližších, dieťa, ktoré bolo opustené a ktoré musí vyliečiť svoje rany a vieme veľmi dobre, aké je dôležité, aby toto dieťa malo príležitosť nového života. preto je veľmi dobré, že EÚ dohliada na to, a aká bude budúcnosť týchto detí. A preto prijatie tohto textu je veľmi silné posolstvo, ktoré umožní zjednodušiť pravidlá medzinárodného osvojenia odstránia sa prekážky v byrokracii, administratívne prekážky, ktoré môžu eh, ohroziť eh, sny a želania dieťaťa, ktoré chce žiť v šťastí a v rodine. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja chcem oceniť tento návrh uznesenia, o ktorom sme dnes hlasovali na tému medzinárodných osvojení. Poznám mnohých ľudí v mojom volebnom vode, ktorí práve teraz sa prechádzajú cez proces adopcie a je veľkým potešením vidieť tú radosť na ich tvárach a tiež na tvárach detí, keď e, sa im podarí dostať sa do zdarného konca. E, veľmi často táto cesta je veľmi dlhá a v mnohých prípadoch e, trvá dokonca mnoho rokov. Často tento proces je príliš byrokratický a parlament veľmi správne hľadá také spôsoby, ako by sa podarilo znížiť túto mieru byrokracie tým, že by sa tento proces e, upriamil na tie zásadné body, ale hlavné, čo musíme na pamäti, sú potreby detí a bezpečnosť detí. Mnohé tieto deti potrebujú takúto ochranu a preto je potrebné urobiť všetko preto, aby sme chránili tieto deti, aby e, neboli až také zraniteľné. V mnohých prípadoch však dochádza k tomu, že e, možní rodičia, ktorí sú ochotní prejaviť mnoho lásky, musia prejsť veľmi náročným a bolestným procesom a to e, zrejme nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Ďakujeme pekne, pani Muscardini. Prezidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Už veľa rokov v Európe čelíme týmto ťažkostiam, ktoré súvisia s medzinárodnými adopciami a konečne je tu uznesenie, ktoré umožní vyriešiť E, tieto e, problémy, ktoré sú čím ďalej, tým zložitejšie časom, samozrejme aj príchodom nových krajín, takto medzinárodné osvojenia e, nie len, že nezaznamenali nárast, ale zažívame čím ďalej tým väčšie ťažkosti. Rodičia majú čím ďalej tým väčšie ťažkosti, aby mohli adoptovať deti, deti, ktoré boli obeťami utrpenia, vo svojich krajinách pôvodu a ktoré si zaslúžia novú rodina, rodinu a všetky tieto ťažkosti byrokratické administratívne im stiažujú e, život a bohužiaľ ešte sa e, táto situácia zneužíva na využívanie detských orgánov a tak ďalej. Takže musíme jednoducho pridať plyn v tejto oblasti a prijať takú legislatívu, ktorá bude jednoduchá a zároveň umožní rýchle adopcie detí a zároveň vyšleme posolstvo nádeje pre tieto deti. Ďakujem pani predsedajúca a Chcela by som sa vám poďakovať za vaše veľmi efektívne e, predsedníctvo. Je to veľmi závažná otázka. Medzinárodná adopcia je samozrejme životne dôležitá a veľmi je dôležité, aby sme to urobili správnym spôsobom. A práve preto vítam toto uznesenie, ktoré hovorí, tak ako mnohé uznesenia, ktoré sme odhlasovali v tomto parlamente, hovoria, veľmi, e, používa veľmi veľa veľmi rozumných, e, chytrých slov. Čo by som tu chcela povedať? Ja som sa naozaj e, poučila veľmi veľa z môjho volebného obvodu. A tu nejde len o prijatie uznesenia, pretože takýmto spôsobom nie len, že os, konečne máme nejaké lúče svetla v Európskom parlamente a zjednodušili sme vlastne veci, tak aby ich organizácie občanov fungovali pre občanov. A práve z toho dôvodu e, sympatizujeme s tým, že sa v podstate takto e, e, zbavujeme byrokracie, pretože keby sme to nerobili, tak by sme vlastne len znovu vynachádzali koleso a skončili by sme s tým, že tá situácia by bola ešte ťažšia. Ďakujeme pani, pán Takola. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj v svojom mene by som rada vyjadril potešenie eh, o tomto rozhodnutí, pretože medzinárodná adopcia je téma, ktorú sledujem už mnoho, poznám mnoho prípadov Ehm, viem, že tento proces je eh, veľmi zaťažený byrokraciou, je potrebné znížiť eh, tento, túto mieru byrokracie, urýchliť tento proces, ale taktiež eh, transparentne tento proces, pretože všetkým je jasné, že musíme zabraniť neetickým postupom, ako napríklad obchod s orgánmi alebo ehm, obchod s deťmi. Je potrebné tiež zabezpečiť, aby sme si uvedomili, že dieťa nie je prostriedok, nie je to predmet. Dieťa hľadá láskyplný domov, je to jedinec, ktorý má svoju neopakovateľnú hodnotu. E, každé dieťa má právo na otca a na matku a preto je dôležité v príjmaní rozhodnutia o adopcii e, brať do úvahy práve e, túto celistvosť takejto rodiny. Isté, že na základe výskumov e, sa musíme držať aj faktov, musíme vychádzať aj z nášho kultúrneho pozadia, ale je potrebné zabezpečiť, aby dieťa malo možnosť vyrastať v láskyplnej rodine, aby sa mohlo vyvíjať, aby sa mohlo vyvíjať na vyrovnaného jedinca a občana. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k dohode, a asociačnej dohode medzi EÚ a Srbskom. A prvým rečníkom je pán Messerschmidt. Tak Er- Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Srbsko v poslednej, v histórii posledného tisícročia skutočne trpelo, pretože najprv boli Turci, potom Rusi a teraz majú konečne možnosť túto dlhú eh, historickú minulosť prekonať a konečne by majú možnosť ukončiť e, tieto zlé časy a tešiť sa na krásnu budúcnosť. Keď sme boli v Belehrade, videli e, sme, e, akým spôsobom e, sa e, v podstate e, angažovalo NATO a e, ako sa e, mnohé krajiny podielali na e, tejto vojne

Ja som, pani predsedajúca, chcel hovoriť k tej ďalšej správe. K správe Marise Matias. V poriadku, poznačili sme si to, takže teraz pán Hane. Vážená pani predsedajúca, Ďakujem vašim pracovníkom a ďakujem vaš všetkým tlmočníkom za túto neobvykle dlhou, dlhé zasadanie. A pokiaľ ide o demokraciu a supernacionalizmus v Európe, sa s tým stretávame často a nikde to nie je jasnejšie, ako pokiaľ ide o politiku na Západnom Balkáne. Samozrejme v Bosne, v Kosove a dokonca aj v Macedónsku sa snažíme zabrániť etnografickým hraniciam v tých líniách, ktoré by si pravdepodobne vybrali ľudia je veľmi ťažké akceptovať vládu eh, zo strany, z rúk niekoho iného. Samozrejme, že eh, nemôžete mať eh, vládu, pokiaľ tej vláde nie ste istým spôsobom oddaní, pretože demokracia pochádza zo slova demos. Demos to znamená ľud, čiže my. A je potrebné e, naše e, predsudky nejakým spôsobom zasunúť do pozadia a dovoliť e, ľudu naozaj to, aby mali právo na seba určenie, pretože to je naozaj demos. Ďakujeme. Pán Duva. Mikrofón. Mikrofón. Znovu máte problém s mikrofónom. Áno. Toto sú skutočne veľmi e, potešujúce správy, pani predsedajúca, pretože keď si spomenieme, ako trpela Srbsko, pokiaľ išlo o právny štát, pokiaľ išlo o medzinárodné právo a keď vezmeme do úvahy to, čo bolo Srbsko pred 20 rokmi a to, čím je Srbsko dnes, to môžeme len e, pochváliť a môžeme naozaj pochváliť srbskú administratívu za všetky tie kroky, ktoré urobila v prechodnom období a naozaj e, spravila zo Srbska krajinu, ktorá e, je právnym štátom. A pokiaľ ide o e, jej, jeho vzťah s Kosovom, samozrejme, že právny štát je mimoriadne dôležité. Reforma súdnictva vychádza z najlepšej praxe, medzinárodne najlepšej praxe a samozrejme, že očakávajú, že bude vysoko kvalitne fungovať a kodanské kritéria sú dodržiavané. To znamená, že všetky tieto rôzne aspekty e, sa objavili v tejto krajine, ktorá naozaj prešla veľmi ťažkou históriou a je to národ, ktorý e, je naozaj schopný a ktorý sa môže stať patričným e, partnerom v Európskej únie. Ďakujeme pekne, takže teraz prejdeme na správu pána Kacina a Teraz uh, pán Pilla. A ja by som ešte chcel hovoriť k Srbsku, uh, ak mi dovolíte. Dohoda medzi Európskou úniou a Srbskom je skutočne uh, obrovským milníkom na ceste tejto krajiny uh, k prístupeniu do EÚ podporujem túto dohodu a vyzývam členské štáty k tomu, aby ju podľa možnosti čo najrychlejšie ratifikovali. Integrácia Srbska z EÚ bude znamenať spoluprácu s ICT s Medzinárodným e, e, trestným tribunálom v nadväznosti na bývalú Jugosláviu a bude to znamenať aj dialog s Kosovom. Srbsko sa Srbsko bude musieť bojovať aj proti diskriminácii v nadväznosti na rómsku menšinu ale veľmi sa teším tým, že sa podporuje takto demokracia a ľudské práva v tejto krajine a práve tak sa teším zo sociálneho a ekonomického pokroku, ktorý dosiahli. Teraz správa Marisi Matias a najprv pán Mastella. Pani predsedajúca, hlasoval som za túto správu, pretože som toho názoru, že oznámenie komisie o Alzheimerovej chorobe Hovorím zo skúsenosti, pretože môj otec e, zosnul na e, túto chorobu, rovnako ako moja stará mama. Ja dúfam, že to nie je dedičné. A táto skúsenosť mi ukázala, že je potrebné dohliadať na to, ako jednotlivé zdravotnícke služby v EU krajinách môžu porovnávať výsledky svojich zásahov a liečenia v tejto oblasti. Existuje európsky priestor, ale konštatujeme, že pokiaľ ide o prístup k liečeniu, tak sú veľké rozdiely v krajinách. Aby sme zlepšili kvalitu života pacientov, potrebujeme zlepšiť výskum, treba podporiť solidaritu medzi členskými štátmi, ktoré by si mali vymieňať dobré skúsenosti. A táto správa umožní práve takúto lepšiu koordináciu, aby sme lepšie, uspokojivejšie odpovedali na výzvy, ktoré predstavuje Alzheimerová choroba. Eh, pre, je to mnoho pacientov a mnoho aj poskytovateľov zdravotníckých eh, služieb, ktorí sú blízky takýchto pacientov, zakladajú svoju nádej na tom a my im musíme dať možnosť a tiež zadeliť eh, tejto chorobe prioritu v národných plánoch. Pán Kelly, ďakujem pekne. Ja som hlasoval za túto správu a som veľmi spokojný s tým, že bola schválená. Musím povedať, že som si vypočul všetky rozpravy v parlamente, ale nemal som možnosť vystúpiť eh, sám v rozprave, preto využívam túto minútu, aby som sa vyjadril k tomuto bodu. Za najdôležitejšie považujem to, že potrebujeme výskum, aby sme hľadali dôvody pre vznik tejto choroby Tiež musíme skúmať, akú úlohu zohrávajú faktory, aké napríklad genetická predispozícia a tak ďalej pri vzniku tohto ochorenia. Prečo viac žien trpí týmto ochorením ako mužov? Toto je veľmi dôležitá otázka. Musíme e, hľadať povede na tieto otázky a to sa nám nepodarí bez dostatočného výskumu. Musíme sa tomu venovať preto, aby sme našli e, liečenie pre toto ochorenie. Ďakujem pekne. Pán Kalenovský teraz dostáva slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Alzheimerová choroba je eh, jedno z okorení, pre ktoré zatiaľ ešte nemáme liek. Ehm, tým, ako obyvateľstvo starne, mnoho ehm, čoraz viac viac ľudí je posunutých týmto ochorením a to môže mať eh, dosť zásadný vplyv na našu spoločnú budúcnosti. Ehm, Demencia nezasahuje len samotného pacienta, ale aj rodinných príslušníkov, osoby, ktoré sa starajú o tohto pacienta a tak ďalej. A táto správa popisuje problémy a snaží sa zlepšiť zdravotníckú starostlivosť týmto pacientom. Členské štáty EÚ sa snažia vyzračovať plány na pomoc e, aj pacientom, aj rodinným príslušníkom a musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli týmto pacientom a tiež znižili počet e, pacientov, ktorí trpia tohto chorobou. A teraz prejdeme k ďalšej správe, inhalátory pre astmatikov, najskôr pán Higgins. You, Ďakujem vám, pani predsedajúca. Ja som v podstate požiadal uh, o rečnícky čas nadväznosti na ten predchádzajúcu správu na Alzheimerovú chorobu. Ďakujem vám za slovo. Pokiaľ ide o túto správu, zaoberá sa naozaj veľmi uh, rozmanitými uhlami uh, tejto výzvy a síce uh, boja proti Alzheimerovej chorobe, prevenciu, liečbu a uh, Alzheimerová choroba, pokiaľ ide o ľudí a choroby, Najtvrdšie sme postihovaní práve rakovinou a Alzheimerovou chorobou. V prvom rade je potrebné e, bojovať preventívne proti rakovine a Alzheimerovej chorobe a potom e, byť schopný e, obidve tieto choroby liečiť. I keď je to vlastne jedna z foriem demencie, nevieme vlastne, aké sú jej príčiny a nevieme vlastne ani vyliečiť túto chorobu. A je to obrovská výzva. Čo budeme robiť, pokiaľ ide o diagnostikovanie príčin, aby sme mohli nejakým spôsobom preventívne fungovať a potom nejakým spôsobom definitívne začať liečiť túto chorobu. Predpokladám, pán Higgins, že ste nechceli nežiadali ste o rečnícky čas nadväznosti na inhalátory pre astmatikov. Dvaja členovia parlamentu požiadali o tento rečnícky čas, ale práve opustili miestnosť, takže teraz rýchlo prejdeme na situáciu na Haiti. Pán Kamal, ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Tí e, z nás, ktorí navštívili Haiti, videli e, obrovské e, spustošenie krajiny. Vieme, čo sa tam stalo absolútne e, bolo správne, že mimovládne organizácie a celá svetová komunita e, sa snažila v podstate riešiť situáciu, poskytovala e, príbytky pre týchto ľudí, deky a lieky a tak ďalej, ale hajťania bohužiaľ majú len Eh, malé fúriky a eh, lopaty, nič viac na to, aby v podstate nejakým spôsobom riešili túto situáciu. Je tam obrovský problém s vlastníctvom a tak ďalej. A môžeme zabezpečovať, eh, môžeme vás ubezpečiť, že komisia sa snaží vyriešiť tento problém. Jedna z vecí, ktorá chýba, je úloha súkromného sektora pretože keď budeme e, dlhodobejšie riešiť tieto problémy, e, je samozrejme veľmi potrebné mať aj mimovládne organizácie, aj e, organizácie poskytujúce pomoc, ale aj súkromný sektor. Pán Deva. 5 bolo rok po e, zemetrasení na Haiti 5% vlastne len e, týchto e, sutín bolo, bolo odstranených. stovky ľudí zomreli a mnohí ľudia sa museli presťahovať. Prečo len 5% sutín sa odpratalo, keď máte takéto obrovské zemetrasenie? Kto môže pomôcť týmto ľuďom? mimovládne organizácie e, s lopatami, Európska komisia s kýblami nie. Toto sa dá robiť len ťažkými strojmi, ktoré majú vlastne len, e, má ich len jedna skupina ľudí a síce vojsko. Vojsko, letecko, tvo, e, a námorníctvo. A keď tam prišla armáda, všetci začali vykrikovať, aby okamžite opustili Haiti. Takže tak to dopadlo. A teraz celé toto miesto v podstate jeden rok sa len rozpadáva ďalej. Toto je politicky neuveriteľné, že zodpovednosť za túto situáciu nikto neakceptoval a ja z tohto obvinujem lavicu tohto parlamentu, Ďakujem. E, teraz prejdeme na posledný bod porušovanie slobody prejavu a diskriminácie na základe e, sexuálnej orientácie v Litve. Pán Takula. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. K tejto situácii v Haiti e, by som sa ešte vyjadril niekoľkými slovami, ak dovolíte, podľa mňa je dôležité podonknúť, keď sa takto hodnotí situácia, že z hľadiska koordinácie tam boli obrovské nedostatky, teda potrebujeme lepšiu koordináciu, um, tak aby veci neplynuli tak pomaly ako doposiaľ, ako už povedal pán Deva. Čiastočne uh, táto situácia sa spolitizovala a to nie je v prospech nikoho zúčastneného, keď sa takto politizuje situácia. Potrebujeme zabezpečiť pomoc Haiti, musíme čo najskôr uh, napraviť tie nedostatky, ktorým došlo za posledný rok. Pokiaľ ide o tú úroveň, tú najnižšiu úroveň, e, tam fungujú mnohé humanitárne organizácie zamerané na pomoc. Keď sa pozrieme zo strany Európy, mnohé kresťanské organizácie odvedli vynikajúcu prácu práve na tej najnižšej úrovni a snažia sa pomáhať bežným ľuďom vrátiť sa späť do života. V tomto smere je potrebné poukázať aj na tieto, toto ich obrovské úsilie a podporiť ich v tomto ich úsilí. samozrejme, zároveň je potrebné koordinovať na tej vyššej úrovni, na úrovni OSN. Ďakujem. Thank you. I now... Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k situácii v Litve. Prvý dostane slovo pán Van Dalen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Litva je zvrchovaným štátom. Národný parlament tejto krajiny navrhol nový návrh e, k situácii homosexuálov v mass médiách a vo verejnej e, mienke. Zareagovali sme a zareagoval aj prezident krajiny a ten sa postavil proti tomuto textu. Politická diskusia sa rozbehla k tomuto novému návrhu a nevieme, aký bude výsledok a veľmi ťažké ho aj predpovedať. Európsky parlament si želá byť nad touto situáciou. Želáme si, aby sme dohliadali na to, aby eh, aby sme robili to, čo nám robia naše morálne povinnosti a aby sa robilo to, čo sa môže a nie to, čo sa nemôže. Ale čo chce dosiahnuť táto nová legislatíva, musíme najprv počkať, ako bude jej definitívne znenie, ale ide predovšetkým o národných poslancov, ktorí sa majú vyjadriť ako poslední. A ja osobne nemôžem podporiť text tak, ako bol navrhnutý. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Právo príjmať vnútroštátne právne predpisy prináleží zákonodárnemu orgánu príslušného štátu

a ja by som chcel navrhnúť ako ústny pozmenujúci návrh je nasledovné. Keďže intervencia Európskeho parlamentu e, do e, postupu e, iného parlamentu v nadväznosti na akúkoľvek navrhovanú legislatívu je v protirečení so svrchovanosťou ktoréhokoľvek členského štátu a preto e, je to vlastne proti cieľom, ktoré presadzuje Európsky parlament a približuje sa to bývalým sovietským praktikám. Okrem toho chcem pridať, že e, zámienka v nadväznosti na takéto uznesenie, to bol vlastne len jeden návrh, e, pozmenujúci návrh, ktorý predložil jeden, jeden návrh pozmenujúceho, e, pozmenujúceho návrhu. A EP vlastne toto tvrdohlavo predkladala dokonca 6 krát e, spomínala a vlastne e, mnohé zlé pozmenujúce návrhy. A prirodzene, pokiaľ ide o túto uznesenie, je tam jedna absurdita, pretože tam sa hovorí o e, porušovaní a tam nejde o nejaké porušovanie, tam ide len o návrh, tam nejde o rozhodnutie parlamentu, a, takže nemôžete obviňovať parlament z porušenia niečoho, pretože toto a, e, je naozaj extrémne nízka kvalita takejto práce na návrhoch a samozrejme, že je to nedostatočná zodpovednosť tých, ktorí predložili takýto pozmeňujúci návrh a toto si vyžadovalo skutočne ďaleko inteligentnejší prístup a práve z toho dôvodu som vlastne hlasoval proti tomuto všetkému. Ďakujem vám a teraz posledný rečník, pán Hanan a radi by sme asi všetci išli na obed. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Celé 10 ročia členské štáty EÚ sa snažili dosiahovať pokrok v nadväznosti na rovnosť pri zaobchádzaní pred zákonom. Takže ja si myslím, že toto bude vlastne krokom do, naspäť, dozadu v nadväznosti na posudzovanie veci na základe sexuálnej orientácie. Pán Lansbergis a pán uh, Vimandis nám pripomenuli už predtým, že toto je vlastne len návrh, že toto nie je legislatívny návrh pretože my sme naozaj mali e, diskusiu v nadväznosti na tieto záležitosti v Británii. Bolo to vtedy veľmi, veľmi nezvyklé. Moja strana bola proti tomu. Ja som bol vlastne proti tzv. E, oddielu 27. Mne sa to zdalo skutočne absurdné, aby v podstate sme využívali e, zákon na to, aby sme s niečím súhlasili alebo nesúhlasili a bolo to skoro niečo ako keď sa naháňajú bosorky, respektíve keď dáte zbraň e, do ruky e, niekomu. Pokiaľ ide o naše e, voličov, toto sú citlivé veci, ktoré si musí národný mechanizmus každého členského štátu usporiadať, pretože naozaj si myslím, že mali by sme uznať zvrchovanosť 27 členských štátov. Takže e, prerušujeme dnešné zasadnutie do tretej popoludne a ďakujeme našim tlmočníkom za to, že mali trpezlivosť tu s nami zostať.